dohovorom na budúce. To urobíme tak, ako sa to má. Ďakujem. Pán spravodajca, ďakujeme. A teda tým sa dostávame ku koncu diskusie. Hlasovať sa bude v stredu na poludne. A teraz máme na programe jednominútové vystupovania. A slovo dám pani Záborskej

pretože ak starí ľudia ktorí sú zdraví na tele aj na duchu nevidia dôvod prečo ďalej žiť je to signál že rodinné väzby medzi našimi generáciami sa rozpadávajú. quiero denunciar ante este parlamento Pani predsednička, chcela by som, poved- chcela by som povedať, e, aké zlé boli kroky trojky, jej žiadosti a celé žiadosti komisie e, stoja e, proti miliónom ľudí. Ľudia musia čeliť úsporným opatreniam, keď chcú pracovať. Niektorí Mm, dokonca sú uh, vyhnaní zo svojich domov, pretože si ich nemôžu dovoliť zaplatiť. Ľudia nemôžu platiť svoje účty a sú teraz zločincami kvôli politike EÚ. To by sme mali zastaviť, takéto utrpenie ľudí, odvracanie sa od Európy. Oni obvinujú Európsku úniu, keď v skutočnosti je vinná pravica, ktorá je pri moci. Snažme sa financovať sociálny štát, zamestnanosť a rast a nech je Európska únia dôstojným miestom pre žitie týchto ľudí. Pani Harkin, pani predsedníčka, uprostred najhoršej hospodárskej krízy v Írsku máme dve nádeje. Naše polnospodárstvo a náš vývoz. Teraz poľnohospodárstvo bolo postihnuté veľkým úderom e, teda klímy. Začalo sa to v druhej polovici roku 2012 a pokračuje to v roku 2013. v Veľké časti našej krajiny, zvlášť môj región, ehm, trpia veľmi e, veľkými zrážkami, e, nemáme proste podmienky pestovať naše plodiny, a veľmi často ľahko by sa to mohlo preklenúť aj do ďalšieho roka. Spojené kráľovstvo a Francúzsko e, takisto týmto trpia farmári a ich zvieratá teda týmto trpia. Táto kríza bude stať asi miliardu našich farmárov a preto vyzývam írskú vládu, aby okamžite aplikovala solidárny fond pre určitú úľavu v poľnohospodárskom sektore. Ďakujem pani Harkin, slovo má pani Demartini. Ďakujem pekne pani predsedníčka tragédia v, mojej meste, v, eh, v mojom meste v Janove kde zomrelo 9 ľudí za svojimi písacími stolmi, kedy vláda mala zabezpečiť ich bezpečnosť, bola niečím, čo sa nemalo stať. Veľa rokov tu boli problémy v tomto meste, čoraz väčšie eh, lode, ktoré sa musia otáčať, manévrovať a všetky potrebné technické zmeny mali byť prevedené, aby sa chránili ľudí, ľudia, ktorí tam pracujú. To sa nestalo. Každý, kto pracoval vo veľkom európskom prístave, eh, musí vedieť, čo eh, robí. Nemôže to byť len politik, ktorý o tom rozhoduje, ktorý nepozná obsah tejto práce. Teraz prebieha vyšetrovanie a teda hm, malo by sa to preskúmať pán Boton. Ďakujem pekne. Ďalšie stretnutie skupiny Bilderberg bude v Anglicku. Bude to veľký hotel od 6. do 9. júna. Tieto výročné stretnutia sú samity tých najbohatších, najmocnejších a najvplyvnejších ľudí vo svete politiky, financií a obchodu. Najväčšie tajomstvo, ktorých obkolesuje, je to, prečo hlavné mm, noviny a rozhlas, o nich nepodávajú správy od roku 1954, avšak v internetovom veku už tajomstvá neexistujú a aj všetky ostatné médiá by si mali rozmyslieť, či budú podávať správy o tomto stretnutí. Ak nie, tak prečo nie? Je tu sloboda prístupu k informácii, takže kladem si otázku, na akej strán, z akého dôvodu e, je tu takéto mediálne nekrytie a veľmi sa teším na odpoveď. Ďakujem. Slovo má pán Mejer. Ďakujem pekne, pani predsednička. V Európskej únie by mali byť, by mal byť, vlast, by mali byť byty základným právom a nie uh, záťažou v e, mojej krajine v Španielsku bolo množstvo ľudí vysťahovaných, kedy súd rozhodol, že uh, hypotečný uh, zákon uh, porušuje smernicu Európskej únie. Európska komisia by tu mala mala byť veľmi opatrná, pretože e, napríklad andalúzská vláda sa pokusila e, presadiť taký zákon, ktorý by mal garantovať právo na bývanie pre všetkých občanov, aby nemuseli žobrať od obyty a o to, aby neboli vypovedaní, aby im nebola vypovedaná zmluva um, zákony máme z roku 1993 a pán, e, ďakujem, pán Mejer, pán Brons. Ďakujem. Pro-Európania a Hunty európania veľmi často sa hovorí v skratke pro EU a proti EU. Antieurópan opisuje niekoho, kto je proti členstvu alebo existencii Európskej únie a to je úražlivé. Európa je oveľa staršia, oveľa viac ako len EÚ. Je to kultúrna e, entita, náboženská entita a entita, ktorá um, prekrýva všetkých našich predkov. Uh, politické, hospodárske dokriny globalizácie sú tu obsiahnuté. To je Európska únia, ktorá je antieurópska, pretože jej politika v konečnom dôsledku zničí Eh, špecifikum Európy, tretie vlny emigrantov, aby sa stali novými emigrantami, aby nahradili nenarodené európske deti, by mali byť časťou Európy, ktorá sa zmení na tretí svet. Globálny kapitalizmus a spojená politická ideológia sú zdrojom emigrácie, pretože neberú ohľad na ľudskú bytosť a pokladajú iba za faktor produkcie. Ďakujem, pán Brons. A teraz má slovo pán Nikulesku. doresc să salut inițiativa Comisiei. Ďakujem pekne, pani Chcem privítať iniciatívu Komisie zahájiť, zahájiť verejnú diskusiu o hospodárskych zmenách vo východnej Európe. Je to cená iniciatíva a prinesie dobré informácie o tom, ako bojovať proti tomuto fenoménu. Rumunsko, krajina, ktorú zastupujem, nebola začlenená v tomto verejnom, tejto verejnej diskusii, hoci eh, Mm, tiež trpí k dôsledkami klimatických zmien. Máme tu extrémne e, počasie, ktoré sa e, opakuje veľmi často viac ako 100 tisíc hektarov v južnom Rumunsku sa možno stane púšťou. Dúfame, že výsledkom tejto diskusie bude niečo plodné, možno celá únia z toho bude profitovať. Ďakujem. Pani Dančila. Ďakujem pekne, pani predsednička. Spôsob, akým sa veci vyvíjajú. Dar și prevederi foarte bune care însă au fost interpretate diferit. Acest lucru arată necesitatea... Ukázal, že v rumunskej ústave sú medzery, ale to sa musí zmeniť. Potrebujeme ústavu, ktorá bude uh, Ehm, lepším vzťahom medzi inštitúciami. Revízia ústavy nesmie byť revíziou, ak ju nepodporí väčšina z tohto dôvodu. Rumúnska vláda požiadala Benátskú komisiu, tak ako stalo pri revízii v roku 2003, aby poskytla svoje stanovisko a analýzu textu, ktorý má vypracovať ústavný výbor. Medzinárodná nespochybniteľná inštitúcia zabezpečí to, aby všetky prvky tejto revízie boli v súlade s európskymi normami a skutočnosť, že revízia ústavy nie je zneužitým väčšiny proti menšiny, aby sa ústava nestala niečím osobným. Hovoríme o ústave pre budúcnosť, nie pre dnes alebo pre minulosť. Ďakujem pani Jana Kudakis. Ďakujem. David Brick sa narodil v Balone v Londýne, zomrel, keď ho zasiahlo argentínske lietadlo v roku 1981. Mal 26 rokov. Dostal medailu za odvahu a za to, že sa snažil zachrániť e, ďalších vojakov. Dve, vyše 200 vojakov bolo zabitých a vyše 700 zranených v, vo vojne o, o Falklandy a nikto za to Spojenému kráľovstvu nepoďakoval. Je to hamba, že jeden člen e, tejto inštitúcii neake, neakceptoval britské teritorium. Je hamba, že taká, tá istá krajina nedba na vôľu obyvateľov Falklandov, ktorí chcú zostať súčasťou Spojeného kráľovstva. Žiadam o ospravedlnenie nielen túto inštitúciu a Írov, ale aj to, že 255 rodín stratilo svojich príbuzných. Každý, kto si pamätá na túto udalosť, ako je táto um, si to musí zapamätať a ja pripomínam, že Falklandské ostrovy sú britské. Ďakujem pani Jana Kodaky, slovo má pani Súza. Ďakujem pani predsednička. Pán Barozo raz povedal, že úsporná politika musí mať svoje hranice, ale momentálne to vyzerá tak, že vidíme opak. A táto politika, ktorá sa teraz robí, je presne opakom toho, čo sa nám slúbilo. A táto politika, táto úsporná politika viedla k recesii, e, toto spôsobilo ďalšiu recesiu a ústavný súd Portugalsku eh, vlastne preveroval a schválil rôzne opatrenia trojky a povedal, že eh, to je pre Portugalsko eh, zlé, ale Európska komisia sa o to nezaujíma. Európska komisia sa zaujíma len a len o šetrenie. Ide o to, že 82 to, a toto sú výsledky najnovšieho, najnovšie, najnovšej ankety. 82% obyvateľov nestojí za rozhodnutiami trojka, trojky a nie je to dobrý nápad uh, nepočuť občanov. Ďakujem. 2013 Ďakujem, pani predsednička. Je to tak, že oktobri 2013 končí e, smernica týkajúca sa kvality termálnych e, vôd a termálnych kúpeľov a my musíme e, veľmi jasne skonštatovať, ktoré krajiny Európskej únie môžu vzniesť nároky na to, aby mali právoplatné termálne kúpele. Ehm, tu musia byť vypracované jasné, jasné pravidlá, pretože to je obrovské poklad, keď máte termálne kúpele a termálnu vodu a máme obrovské množstvo ľudí, ktoré potrebujú takúto termálnu vodu, aby sa mohli vyriečiť. Takže je potrebné poskytovať, poskytovať služby, musí sa to v Európe ďalej upraviť na to a, a to tak, aby sa vedelo veľmi presne, aké eh, štandardy v Európe vládne. Pani Serbum? V roku 2010 som bola autorkou uznesenia, kde sa žiadalo o zakázanie kianidu v banskej ťažbe. Bolo to schválené Európskym parlamentom a ja som zdôrazňovala v našich listoch a vyhlásenia na tú istú tému túto skutočnosť a komisia povedala, že oni nechcú pokračovať v tejto téme nič menej, vytvorilo si, vytvorili sa veľké obavy medzi rumunskými obyvateľmi. V súčasnosti sa reviduje príslušná legislatíva hlavne v súvislosti s rizikovými látkami a ja by som chcela predložiť eh, podobnú informáciu Európskej komisie, pretože existuje obrovské riziko spojené s používaním kianidu v banskej ťažbe. Chcem sa spýtať komisie, chcem ju požiadať, aby požiadala uh, o zakázanie e, týchto látok v rámci súčasných reforiem. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička, vážené dámy a páni. Už, sa, e, už prešli tri roky od vtedy, kedy sa udiala letecká katastrofa, pri ktorej zahynul polský prezident a viac ako 100 predstaviteľov polskej politickej, vojenskej a intelektuálnej elity. Až doteraz je vrak tohto lietadla, ako aj e, Black Box, e, sa nachádzajú na e, území Ruska, a ne, ktoré ich nedalo Polsku, nevrátilo Polsku. Celá táto záležitosť je veľmi pomalá a je Eh, je tu, také odvod, je tu odvodnená obava, že to eh, Rusko z, spomaluje, že to eh, a my si myslíme, že je mimoriadne potrebné, aby celou túto záležitosť s konečnou platnosťou a príslušné orgány vyjasnili. Ďakujem. Slovo má... Monsieur Toussas, pardon. <laughs> η αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη. E, vláda v jednotlivých štátoch sa snaží e, znižiť tarifné e, zmluvy, ktoré by, čo by znamenalo ochudobnenie a schudobnenie obyvateľstva. A potom e, sa pozdvihnú e, pracovníci a občania v jednotlivých štátoch a bojujú za svoje práva. To vedie k xenofóbiu, rasizmu a poskytuje živnú pôdu pre rasistické sily. E, koaličné vlády v Grécku vychádzajú z toho, že pravidelné štrajky mm, a 90% teda týchto štrajkov sa považuje za ilegálne. Vlády vo všetkých štátoch členských, vo všetkých členských štátoch Európskej únie takto jednajú. Napríklad v Španielsku, kde členovia komunistickej strany sú práve týmto dotknutí. Toto sa šíri aj na iné, k iným krajinám, napríklad Portugalsko, príslušní e, vedúci, robotníci e, sú vrhaní do väzenia, e, kriminalizujú sa ich člen, členovia z komunistických strán, sú postavení pred súd, pre všetkým v Grécku, sú im vyrúbené veľmi vysoké peňažné tresty, ktoré takmer nemôžu zaplatiť a takto sa potlačajú práva robotníkov. Ďakujem pekne. Pani Thun Hohenstein. Uh, my jednoducho musíme dvojsť k pravde. Eh, Radoslav Šikorský svojho času, minister zahraničných vecí, eh, v Polsku hovoril o memoriále. Nie je to len eh, je, je to každodenná služba jednotlivému človeku bez ohľadu a úcty voči jednotlivému človeku bez ohľadu na jeho vierovýznanie musí sa E, musí sa e, poskytovať starostlivosť aj e, politickým väzňom, rôznym ďalším tu v Európe, v Európskom parlamente vznikla skupina, ktorá chce, ktorá chce vytvoriť cenu, ktorá by bola taký memoriál, ktorý by bol v mene, e, Nobelovom mene. My chceme, aby ste nás podporili. My všetci musíme byť zodpovední za poučenie sa z histórie, za presadzovanie demokracie, demokracie a musíme byť všetci zodpovední za to, že sa presadzujú a uplatňujú práva, ľudské práva. Ďakujem, pani predsednička. Ja Ehm, musím povedať, že španielská vláda robila škrety pri kultúre, zdraví a vzdelávaní. E, toto je, sú najnovší, toto je najnovší vývoj, takisto jazyk, napríklad pre aragonskú a katalánskú menšinu. Toto sú e, uznané jazyky a teraz sa zastavil program La Paula de People. Toto sú vlastne jazyky, ktoré musia byť chránené a ktoré my tu máme Lapa pre katalánsku a Lapy pre Aragončinu. Toto bolo, tie programy boli zastavené a toto sa týka náš všetkých. Pani prezidentka, ja žiadam, aby tento parlament uh, to, toto odsúdil tak, ako sa to urobilo aj pri iných uh, jazykoch menšín. Uh, miestna vláda v Aragóne musí načúvať slovám tohto para, parlamentu a je potrebné, aby sme chránili ja, aragonský jazyk. Uh, ďakujem, pán Urakis má slovo. Áno, monopóly v Európskej únie, únii majú, ale ved, viedli k tomu, že sa vytvorila nepredstaviteľná miera, vytvorila a dosiahla nepredstaviteľná miera vykoristovania pracovníkov. Existuje Biela kniha z roku 2012, vypracovaná komisiou, kde išlo o príslušne férové pracovné podmienky, o zabezpečené pracovné práva, bezpečné dôchodky a tak ďalej a tak ďalej. Ide tiež o rovnoprávny prístup ku všetkým týmto právam, ale hovorilo sa tiež e, o tom, že e, by sa mal vyplácať minimálny dôchodok 360 eur mesačne, ale za no, terajších okolností toto nie je možné. E, Prinajmenšom toto tvrdí vláda robotnícke hnutie sa pokúša bojovať za svoje práva, sociálne poistenie, je predsa základným právom a je bezpodmienečne potrebné, aby sa základné poistenie e, zabezpečilo pre všetkých robotníkov v Európe. Pán Winkler, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička a jazyková rozmanitosť je veľmi dôležitým no, tou kvalitou v Európe. Kultúrna rozmanitosť. My máme 23 úradných jazykov. Vďaka kríze je potrebné v európskych inštitúciách šetriť. Dohodli sme sa na krátení rozpočtu, ale musíme veľmi cieľenie uviezť, kde sa šetrí a ako sa šetrí. V parlamente sa hovorilo o tom, že málo využívané jazyky budú potlačané na, a, na úkor um, teda, že hlavné jazyky uh, budú, sa budú preferovať pro, na úkor týchto malých jazykov. To je zlý vývoj, pretože demokrat funkcia našej eh, inštitúcie sa tým, eh, sa tým zníži. Buď máme, 20, eh, máme 27 členských štátov, budeme mať za chvíľu 28 a budeme mať 24, 24 úradných jazykov. My pri šetrení jednoducho musíme dbať na to, aby to neohrozilo demokraciu a integritu. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz má slovo pani komici prvýkrát e, vystupuje v tomto parlamente a preto ju chcem privítať. Je to pre mňa veľká čest, že tu dnes môžem byť. Ako členka Európskeho parlamentu je to tiež čest byť prvou Malťankou, ktorá bola zvolená za členku tejto prestižnej a dôležitej inštitúcie v týchto turbulentných hospodárskych a politických časoch pre Európu. Parlament potrebuje vyslať jasný a silný signál Európanom, že sme tu pre nich, že tento parlament bude v popredí a zabezpečí to, aby tieto ťažké časy sa čo najskôr skončili. Pani predsedníčka, pracujem vo výbore Ekona, urobím všetko, aby som urobila preto, aby sa Európska čo najskôr, Európa čo najskôr dostala z krízy. Domnievam sa, že preto, by sme dostali tento cieľ, musíme zabezpečiť to, že nezničíme naše hospodárstvo excesívnymi úspornými opatreniami, radšej by sme sa mali sústrediť na udržateľný hospodársky rozvoj. Je pre mňa privilegiom, že môžem pozdraviť eh, Malťanov z tejto pôdy a sľuby. Urobím všetko preto, aby som zabezpečila eh, malcké a európske záujmy rovnako za transparentnosť, integritu, tak ako sa to očakáva e, z tej funkcie, e, ktorú vykonávam. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani Nibler. Vážená pani predsedajúca, ja by som sa chcela venovať téme zákazu otvoreného olivového oleja na stoloch v reštauráciách v Nemecku. To e, vyvolalo veľké reakcie. V budúcnosti teda nesmie byť už otvorený olivový olej na stole v reštauráciách od 1. januára 2014. To má platiť podľa hovorcu komisie, teda otvorené nádoby s olivovým olejom budú potom z, e, zakázané. Olivový olej musí byť vždy v mimoriadne zavretý tej nádobe, ktorá sa nedá opätovne naplniť. No a pokračuje to ďalej, e, keď sa e, pýtali hovorcu na to, že či po olivovom oleji hovorky nebudú po, po olivovom uh, oleji nasledovať octy, otvorené víno a tak ďalej, povedala, že je to, uh, nedá sa to vylúčiť, takže ja by som sa komisia opýtala, že čo ešte všetko chce komisia občanom v Európe predpisovať, či nemáme vážnejšie problémy, ktoré by sme v EU mali riešiť, než e, konvičky olivového oleja na stolách v reštauráciách. To je moja téma. Nech žije byrokracia pani komisárka, podpredsednička. Toto môžete rovno odniesť kolegom ako pozdrav domov. Ďakujem pani Nibler a slovo Madame Smelkova, pardon, excusez-moi. Ďakujem za slovo

preto namiesto kampane pokúsme sa urobiť rýchle rozhodnutia v prospech ľudí a pri rozhodovaní rozpočtu na nové finančné obdobie nezabudnime na mladých ľudí a podporme programy ako sú erasmus galileo či cezhraničné spolupráce. ďakujem pekne leto dni nazaj ko smo sprijemali šestorček ukrepov. Ďakujem. Pred rokom, keď sme hovorili o sixpacku, tak sme komisii dali úlohu implementovať makroekonomickú rovnováhu. Preto sme pripravili niektoré makroekonomické faktory, podľa ktorých by členské štáty mali postupovať. No a vzhľadom na súčasnú situáciu v Slovensku by som chcel kom- celá komisii povedať, že keď analýzujeme makroekonomické nerovnováhy, e, treba sledovať indikátory. E, máme už dosť špekulácií od iných aktérov a my by sme chceli vidieť analýzu, ktorá nie je založená na špekuláciách, ale na makroekonomických indikátoroch, na ktorých sme sa všetci dohodli. Ďakujem. Slovo pán Gutierrez. Qui n'est pas là, qui n'est pas là. Alors, monsieur Tabajdi. Zatiaľ no, tu nie, takže pán Tabajdi. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. V Európskej únii je mnoho ľudí, ktorí si čiastočne nemôžu dovoliť potraviny. A máme rôzne sadzby DPH. V Maďarsku máme veľmi vysokú sadzbu DPH, viac než 10 v niektorých krajinách iba 5 Takže to je e, sadzba DPH na potraviny. A a e, preto je dôležité, a, e, preto sme povedali, že je dôležité, aby sa v Maďarsku znížila sadzba DPH na potraviny lebo je to naozaj obrovská záťaž, ktorá vedie k tomu, že prekvita čierny obchod. A čierny obchod je zlý pre hospodárstvo, ktorý bráni legálnemu hospodárstvu. Takže myslím, že naozaj musíme Maďarom pomôcť, musíme ich podporiť, aby si dokázali zaplatiť potraviny. Takže musíme konať tam, kde je skutočná, skutočne potrebné konať. Mnohí ľudia u nás žijú v chudobe. Ďakujem, takže tým sa dostali k záveru výstupení jednominútových, keďže tu chýba spravodajkyňa pani Cornelisen už dobieha, takže nebudeme prerušovať schodzu. Takže budeme sa venovať správe o právach žien v kandidátskych eh, krajinách na vstup do EÚ eh, na, v krajinách Západného Balkánu. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem hovoriť po anglicky. Práve som prišla z hlasovania, preto sa ob, ob,